decembra prerušená. Opäť zahajujem. Budeme v nej pokračovať. Na naše veľké znepokojenie. Začal nový rok rovnako ako starý rok skončil a síce e, násilnosťami a hlbokým smútkom po krvavých udalostiach v Paríži, v Tunisku, v e, Džakarte a na iných miestach 12. januára v srdci Istanbulu bol spáchaný atentát, ktorého obeťami sa stali občania Európskej únie, desiati občania Nemecka, deviati ďalší boli ťažko zranení. Vo Vagadugu viac než 20 ľudí z minimálne 7 krajín zahynulo počas teroristického útoku v piatok večer. 15 boli ťažko zranení. Smútime s rodinami a s priateľmi obeti a želáme zraneným rýchle uzdravenie. Musíme e, sa začať naučiť e, žiť s tým, že teror nepozná žiadne hranice a e, má to namierené aj na našu slobodu. A teror, či v Turecku, v Burkine Faso, v členských krajinách EÚ alebo inde na svete Eh, pretrváva. Preto, dámy a páni, eh, musíme eh, si priznať, že teror sa stáva každodennou záležitosťou, ale nemôžeme sa nechať zastrašiť týmito cynickými činmi ale musíme sa pokúsiť spoločnými silami bojovať proti teroru a to na základe našich demokratických hodnôt e, za pomoci polície, za e, pomoci nástrojov právneho štátu, ale predovšetkým väčšou spoluprácou na celoeurópskej úrovni. Myslím si, že hovorím v mene vás všetkých, e, keď vyjadrujem našu spoluúčasť všetkým pozostalým po týchto obetiach. Zápisnica a texty e, z plenárneho zasadnutia 17. E, decembra sú k dispozícii. Máte nejaké pripomienky? Nie, nie je tomu tak.